Naše mesta, naši ľudia od nás žiadajú, aby sme začali konečne konať, aby sme zastavili globálne oteplovanie, odlesňovanie, klimatické zmeny. Klimatické zmeny sa nespomalia. Vďaka nejakým jednotlivým opatreniam klimatické zmeny nepoznajú e, žiadne hranice od Číny až po Austráliu, po Európu, všetkých sa nás dotýkajú klimatické zmeny a my to musíme riešiť spoločne. Musíme e, riešiť e, uhlie, musíme odstrániť výnimky, daňové výnimky pre letecký priemysel. Fosílne paliva patria minulosti. Musíme sa vzdať starých technológií, je potrebné vytvoriť a financovať nové. Prosím, e, začníme na to tlačiť v Európe. Investujme do vedy a inovácií a uzatvárajme také obchodné dohody, ktoré budú rešpektovať parížské dohody. Ak nebudeme e, konať spoločne, tak nás klíma všetkých zmení. Ďakujem. A ako ďalší sa vyjadrí kolega Berencen. Ďakujem, páni predsedajúca. Máme teraz e, obrovskú povinnosť voči našim deťom a vnúčatám v nasledujúcich generáciách. Musíme hospodáriť udržateľným spôsobom a e, musíme mm, sa snažiť o ctižiadostivú, ambicioznú ochranu klímy. Európska únia musí tu byť strategickým vodcom a musí optimálne adaptovať udržateľné technológie musí okrem nasadzovania týchto technológií posilňovať hospodárstvo, aby našim deťom a vnúkom sme mohli e, niečo odovzdať, aby sme e, zvládli túto transformáciu spravodlivým spôsobom. Udržateľné podniky môžu takisto využiť e, tú, tú transformáciu. Chceme teda ambicióznu, ambiciózny prechod na nový typ hospodárstva. Ďakujem. Kolega Buda, máte slovo. Pani predsedajúca, klimatické zmeny e, sú dnes faktom a e, rozmery sú také, že musíme konať a reagovať okamžite. Poľnohospodárstvo je najcitlivejšie na klimatické zmeny zo všetkých sektorov. Zároveň poľnohospodári Európskej únie sú tí hlavní strážcovia životného prostredia. Poľnohospodárske a rurálne regióny sú e, naozaj zásadné pre občanov, pretože poskytujú prístup k kvalitným potravinám a za, za dostupné ceny. V roku 2050 e, bude obyvateľstvo o 30 viac a budeme preto musieť e, konsolidovať našu úlohu ako producentov potravín, zaručiť potravinovú bezpečnosť. Vzhľadom na rizika klimatických zmien členské štáty musia vypracovať ekologický pro- program, aby motivovali poľnohospodárov, aby si vyberali čo najudržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Ďakujem teraz kolegyňa Ben Humeja. Ben Humeja. No cabe duda de que el medio ambiente y la sostenibilidad Ďakujem, pani predsedajúca. Ochrana životného prostredia a udržateľnosť to sú dve veľké výzvy pre novú komisiu dochádza k štruktúrálnym zmenám aj napríklad v oblastiach Španielska, kde sa, e, kde sa zavodňuje, kde sa zavlažuje. Už celé roky to pozorujeme. To prírodné dedičstvo e, ide nám síce o ochranu prírodného dedičstva, ale realistická politika sa nedá robiť, ak nebudeme bojovať proti klimatickým zmenám. Vychádzajúc z odhadov Medzinárodného klimatického panela, musíme urobiť ešte veľa. Inak e, utrpíme morálnu porážku. Musíme teda pamätať na ochranu životného prostredia a nesmieme zabúdať na to, aké dôležité sú súkromné iniciatívy v ochrane životného prostredia aj v lesníctve v celej Európe. Musíme zapojiť do toho jednotlivca s jeho vedomosťami, s jeho stižiadostivosťou priamo tam, na mieste, kde žije, aby každý mohol niečo urobiť. Budú sa musieť vybojovať aj iné boje, napríklad politické, ale stigmatizácia nepomôže ďalej. Občania musia e, dostať svoju vlastnú zodpovednosť. Ďakujem teraz pani Virkunen. Ďakujem e, pani predsedajúca. Aby sme mohli zastaviť klimatické zmeny, musíme urobiť ešte veľa, ale pamätajme, sa, pamätajme aj na to, čo už sme urobili. Ciele na rok 2020 splníme, dokonca ich prekročíme. Do roku 2030 máme ambiciozne ciele a komisia e, takisto už vypočítala, že tie ciele sa splnia, dokonca prekročia, ak budeme implementovať všetky legislatívne akty, ktoré boli schválené. Máme, čaká nás e, balík zelenej energie, e, rámcová smernica o odpade, e, emisné reštrikcie pre automobily a ťažké vozidlá, stratégia pre plasty. Zakázali sme jednorázové plasty. Takže prijali sme už dobré, dobré rozhodnutia, mnohé dobré rozhodnutia a teraz musíme pokračovať Nesmieme zľavňovať z tempa. A uh, splníme ten cieľ do roku 2030 50 to, čo väčšina z nás môže podporiť. Ďakujem. A teraz kolegyňa Carvalho. Pani predsedajúca, pán komisár, je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám. A to, o tom nemôžeme politicky diskutovať. To nie je otázka na diskusiu. Existujú už jasné uh, E, dôkazy, ktoré hovoria o tom, aká je situácia, musíme konať rýchlo aj so zmyslom pre zodpovednosť. Nemali by sme dávať prázdne sľuby a nemali by sme sľubovať niečo, čo potom nemôžeme splniť. Musíme e, realizovať presné politiky a musíme používať čisté technológie, ktoré už máme k dispozícii. Niekto, niektoré, niekedy tieto technológie sa už aplikujú, ale my môžeme robiť ešte viac, príjmať ďalšie opatrenia, ale musíme e, sa vždy opierať o správne hodnotenie e, dopadov. Musíme podporovať vedu a inovácie. Len takýmto spôsobom budeme, musieť, budeme môcť sklbiť boj proti klimatickým zmenám s ambíciou a len takto sa môže Európa stať globálnym sektorom v tejto oblasti. Ešte stručne poukážem na to, že podľa článku 162 v tejto rozprave nepripúšťame modré karty. A teraz kolega Kelly, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Pre mňa je cťou, že som mohol na Parížskej dohody aj v Marakeši, aj minulý rok v Poľsku reprezentovať Európsky parlament a som aj spravodajcom pre uh, spis o uh, energii. Áno, je to klimatická núdza a preto vítam to, čo povedala nová predsednička komisie, že príde nová zelená dohoda. Čakáme na dobré návrhy počas prvých 100 dní. E, toto je e, potrebná vec, musíme, musíme ju riešiť rýchlo, je to naliehavé. Ciele môžeme zvyšovať iba nahor, to je dobrá vec, čo sa hovorí v balíku, ale nesmieme sa unáhliť a nesmieme zabúdať na tých, na ktorých bude vplývať táto politika. Tá transformácia musí byť spravodlivá. Členské štáty každý rok musia vykazovať, ako e, pokračujú a aký pokrok robia. E, je to klimatická núdza a my to musíme riešiť a dlhujeme to mladým ľuďom. Ďakujem. Teraz kolega Ferreira. Ďakujem, pani predsedajúca. Tento parlament e, vždy schvaluje veľký počet e, uznesení a prisahá, že chce bojovať proti klimatickým zmenám, ale problém je e, trh s uhlíkom. Emisie skleníkových plynov sa akceptujú E, preto, lebo nechceme stratiť konkurencieschopnosť. E, medzinárodný obchod e, podporuje intenzívne využívanie, intenzívne polnohospodárstvo, ktoré vedie k eliminácii malej produkcie. A človek sa v dôsledku tohto stále odsudzuje prírode. No a potom tu máme problém európskeho rozpočtu, ktorý financuje zbrojenie, zbranie a zároveň trestá ochranu prírody. Aby sme prestali opakovať e, stále to isté dokola, mali, sme konečne, mali by sme konečne začať vážne pracovať na odstránení týchto rozporov, týchto protirečení. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Petiner. Pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, poslankyne, Spolu s mojimi spolupracovníkmi som si poznamenal všetky vaše pripomienky. Vy ste hovorili o poľnohospodárstve, o priemysle, o budovách, o občanoch, o, o národnom poľnohospodárstve. Pokryli ste naozaj široké spektrum tém. Eh, chcete vyvíjať tlak a definujete, eh, aké máte očakávania. A hovorili ste o novej komisii, ktorá má priniesť novú zelenú dohodu a nové legislatívne návrhy po 100 dňoch. Hovorili ste o tom, že toto sa musí riešiť na európskej úrovni a že sa musí aj s mimoeurópskymi partnermi začať pracovať rýchlejšie. A hovorili ste o, o očakávaní občanov, o tom, že aj oni to vnímajú ako naliehavú otázku. Táto rozprava prichádza naozaj v správnom čase, pretože komisia onedlho začne pracovať a e, hovorí sa takisto o rozpočtovom rámci na nové obdobie. A samozrejme, dajú sa tam robiť ešte určité zmeny. Máme tu fond pre e, spravodlivú tranzíciu a mainstreaming. To sú dva príklady. A e, tým vlastne nesú zodpovednosť aj príslušní spravodajcovia pre rozpočet. Ja e, môjmu nadriadenému pánovi Timmermansovi e, odozdám všetky tieto informácie a ďakujem za pozornosť. Na záver dostane za radu slovo pani ministerka Tupurajnen. Pani predsedajúca, dámy a páni, členovia Európskeho parlamentu, toto bola naozaj zaujímavá diskusia. Ja som si pozorne vypočula vaše pripomienky a návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ako som povedala na začiatku, zintenzívnenie boja proti klimatickým zmenám je teraz potrebnejšie ako kedykoľvek v minulosti. EÚ musí byť odhodlaná, musíme sa stať lídrom, musíme konať ako globálny líder klimatickej akcie. A predsedníctvo e, tvrdo pracuje Takisto sa snažíme o dohodu na dlhodobej európskej stratégii pre uhlíkovú neutralitu. Dúfajme, že úspech príde na decembrovej Európskej rade. Bol by to obrovský úspech, keby sme sa dohodli na cieli, eh, aby Európska únia bola klimaticky neutrálna do roku 2050. Nová komisia sa onedlho ujme svojho miesta Dúfajme, že príde návrh e, Fondu pre spravodlivú, spravodlivú transformáciu a ja som si istá, že členské štáty to uvítajú a že to bude zapracované do ďalšieho sedemročného rozpočtu. Spravodlivá transformácia je cieľom, e, ku ktorému sa všetci musíme priblížiť. Táto téma už zo svojej povahy si vyžaduje širokú diskusiu ktorá zapojí všetkých. Čím viac príležitostí na diskusiu máme, tým lepšie. E, pretože potrebujeme spoločnú víziu našej budúcnosti. Moto nášho predsedníctva je, e, že musíme spolupracovať za udržateľnú budúcnosť, za udržateľnú Európu. Ďakujem, pani ministerka. Týmto končím rozpravu. A ďalší bod na programe je predstavenie výročnej správy e, Dvora auditorov za rok 2018 a víta medzi nami predsedu Dvora auditorov Klausa Heinera Lejneho. Predtým, než otvorím rozprávu, oznamujem, že ak chcete sa zapojiť do spontánnej diskusie alebo ak chcete podať modrú kartu, môžete využiť starý aj nový systém. Môžete teda sa prihlásiť elektronicky o modrú kartu alebo o miesto v spontánnej rozprave. A na to potrebujete použiť vašu kartu. A, a môžete tak urobiť okamžite elektronicky, nemusíte čakať do konca rozpravy. A keď sa všetci usadia, Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie nötig haben. Herr Lehne. Pan Lehne, nech sa páči, neponahráme sa. Rozlúčime sa s našimi hostiami z rady. Pán Lene, máte slovo. Pani predsedajúca, páni poslanci, poslankyne, pán komisár, dámy a páni. Teším sa, e, že som tu dnes s mojim kolegom, s pánom Lazarusom, ktorý je spravodajcom a teším sa za to, že môžeme e, predstaviť e, túto e, správu za rok 2018. O čo mi ide dnes popoludní? Ide mi o to, aby som vám predstavil súčasný stav európskych financí. V našej výročnej správe tam máme vyhlásenie o dôveryhodnosti takisto a tam posudzujeme, či peniaze, E, ktoré boli vynaložené v danom roku, boli vynaložené e, v súlade so zákonom hospodárne a regulérne. Máme konsolidovaný e, výročný výkaz za rok 2018, ktorý sme preskúmali a podľa nás tá situácia je v súlade so zákonom a nie sú tam žiadne nesprávne prezentácie, čiže my sme Eh, to mohli schváliť a tie príjmy, ktoré eh, plynuli do európskeho eh, rozpočtu, nepredstavujú veľkú chybovosť. Odhadujeme chybovosť na 2,6 To znamená, že podľa nás 2,6 platieb sa nemalo zrealizovať z európskeho rozpočtu z toho dôvodu, že nie sú v súlade s platnými predmysmi Európskej rady. Avšak e, toto hodnotenie ešte zakrýva e, veľmi dôležitú výpoveď. E, spôsob vyplácania má veľký vplyv na riziko chýb. Pokiaľ ide o výdavky, ktoré podliehajú komplexným predpisom, to je polovica všetkých výdavkov, to sú tzv. preplácané výdavky, tak tam tie, na, tie žiadosti o E, náhrady, napríklad e, výskumné projekty alebo projekty regionálneho a vidieckého rozvoja alebo projekty rozvoja v tretich štátoch, tam je chybovosť približne 4,5 odhadujeme. E, riziko chýb je ale nižšie pri tých platbách, ktoré majú nárok na pre, pre, preplatenie a tam príjemcovia dostanú platbu, ak splnia určité predpoklady, E, napríklad priama pomoc pre poľnohospodárov, administratívne výdavky, štipendia pre študentov alebo e, rozpočtová pomoc Európskych, e, Európskej únie pre tretie štáty, čiže asi 50 populácie, ktorú sme preskúmali, nevykazuje žiadnu zásadnú chybovosť. A z tohto dôvodu tretí rok po sebe sme, sme vydali výrok bez výhrady. Európska komisia a členské štáty pokračovali v pokrokoch, ktoré sme konštatovali už predchádzajúce roky. Niektoré aj rizikovejšie oblasti sme hodnotili pozitívne, ale na druhej strane sú tu určité oblasti spojené s vysokým rizikom, kde pretrvávajú problémy, ktoré sa musia ešte ďalej riešiť. V rámci viacročnej stratégie dvor auditorov postupne prechádza na taký systém, že vyhlásenie e, o dôveryhodnosti sa opiera o tzv. testát e, a test, e, takže budeme sa snažiť o, pokiaľ ide o zdieľané riadenie výdavkov, budeme sa opierať aj o národné kontroly a audity. My s Európskou komisiou pracujeme teraz na tom, aby e, predpoklady e, na pokroky sme vytvorili smerom e, k tej, k tej kontrole tzv. atestov. Chceme sa poďakovať v tomto kontexte komisárovi Oettingerovi a tešíme sa takisto na spoluprácu s jeho následovníkom. Som presvedčený, e, že cesty vznikajú tak, že sa po nich uberáte. E, to znamená, že najprv sa podniknú konkrétne, možno skromné kroky, aby e, sme sa dopracovali k tomuto cieľu, aby sme využili aj prácu, ktorá už inde bola urobená, aby sa veci nemuseli kontrolovať dvakrát. Vážení poslanci, hĺbší pohľad do našich našich odporúčaní nájdete v jednotlivých kapitolách našej výročnej správy, ktorá je k dispozícii vo všetkých európskych jazykoch. Pred dvomi týždňami som e, vo e, výbore na kontrolu rozpočtu mal príležitosť e, diskutovať o jednotlivých kapitolách. Keďže ste mnohí z vás boli prítomní, nebudem zachádzať do podrobností. Vážené dámy a páni poslanci, jeden bod ešte chcem jasne vyzdvihnúť. Nachádzame Nachádzame sa na e, rozhraní, na kryžovatke ciest. Jeden e, štát, e, ktorý chce vystúpiť, ostatných 27 členských štátov v, poslednom, v poslednej etape rokovaní o viacročnom finančnom rámci pre obdobie rokov 2021-2027. Materiál, ktorý vám dnes predkladám, ukazuje, že Európska únia je napriek mnohým existujúcim problémom tretí e, rok e, za sebou e, aplikovala veľmi dobré a štandardné postupy pri využívaní verejných prostriedkov. Od komisia samozrejme od členských štátov očakávame, že v tomto snažení budú pokračovať a že budú na tom ďalej stavať a samozrejme počítame s vami, že sa spoločne s nami postaráte o to, aby tak skutočne nastalo. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Dankeschön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 predseda, vážené dámy, vážení eh, páni. Eh, chcel by som sa eh, vám, pán Line, a vašim všetkým spolupracovníkom poďakovať za veľmi dobrú prácu a za veľmi férovú spoluprácu v ostatných troch rokoch, ktorú som spolu s vami a môjim týmom zažívala. Teším sa, že sme spoločne už postúpili zase ďalej a ďalšie pokroky eh, mm, sa eh, dejú v rámci operatívy, v rámci výboru pre kontrolu rozpočtu a parlamentu, v rámci eh, mm, odborného do provodu vlastne zo strany Európskeho dvora auditorov. Snažíme sa o vysoké štandardy, pokiaľ ide o transparentnosť. Je e, obsiahla povinnosť poskytovania e, správ o vynaložených finančných prostriedkoch, pretože ide o e, finančné prostriedky pochádzajúce z vreciek daňových poplatníkov. A som presvedčená, že, voje, že komisia zanechá svoje aktivity vo veľmi dob dobrom e, stave. Dvor auditorov už 12. krát hospodárenie ohodnotil ako v poriadku. 2,6 e, bola chybovosť, miera chybovosti. Pred 4 e, rokmi sme ešte mali mieru chybovosti 4,7 Po tretie, Európsky dvor auditorov po tretí krát za radom dospel k záveru, že e, zlepšovanie, trvalo udržateľné zlepšovanie e, e, rozpočtu umožní kvalifikovaný výrok ohľadne riadne vynaložených finančných prostriedkov a v neposlednom rade sme spoločne poskytovanie správ o jednotlivých výkonnostných programoch a o vynaložených finančných rozpočtových prostriedkoch zlepšili. Európsky rozpočet zohráva zohráva dôležitú úlohu pre milióny našich občanov, poľnohospodárov, e, vedcov, podnikateľov, startupov, e, ľudí zakladajúcich si e, svoju existenciu a firmy a tiež študentov. Tri štvrtiny výdavkov sú spoločne spravované s členskými štátmi a keďže tam nemáme žiadnu príslušnú bázu, sme odkázaní na spoluprácu a na príslušnú spoluprácu s so členskými e, štátmi a ich orgánmi. Tieto zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj v oblasti koheznej politiky a poľnohospodárskej politiky, kde ešte dnes sa asi 70 rozpočtu čerpa a e, e, ktorým sme vďační a no, sme vlastne na, eh, neodkázaní na tieto eh, národné regionálne orgány. Eh, komisia má prísne predpisy pre spravovanie finančných prostriedkov. Máme aj pre e, prostriedky, ktoré sa e, vynakladajú e, v rámci Bruselu, jasnú štruktúru s jasne stanovenými zodpovednosťami, kompetenciami všetkých zúčastnených. Vieme tiež, že dopady chyb, ktoré sa vyskytnú, tá miera chybovosti, sú v končnom dôsledku nižšie, pretože členské štáty, respektíve príjemcov, môžeme vyzvať, aj tak robíme, aby finančné čiastky, ktoré obdržali neopostatnenie, vrátili únia, tak sa aj e, často deje. A preto sú tu vždy dve, e, e, dva čísla. Riziko v čase vyplatenia a riziko po istom čase, keď už boli uskutočnené korektúry. A pre daňových poplatníkov je rozhodujúci ten druhý údaj a ten za ostatný rok predstavuje 0,8 To, čo pre občana platí, je to, čo bolo chybne vynaložené v konečnom dôsledku a nebolo požiadané o vrátenie tohto finančného príspevku. V ostatných rokoch sme zistili určité problémy pri spravovaní kohezných problémov v niektorých členských štátoch. A takto môžeme povedať, že len tu v 2018 bolo urobených viac chýb než v predchádzajúcom roku. A tomu sa budeme venovať spoločne s našimi členskými štátmi v rámci nášho poradenstva, v rámci zlepšovania našho, našich regulárií, zlepšovania našich programov a ďalšími komplexnejšími opatreniami. Každopádne možno konštatovať, že v námatkových skúškach, ktoré vykonal dvore auditorov. Väčšina chýb už bola objavená a finančné korektúry už prebehli. Dámy a páni, súhlasím s konštatovaním Dvora auditorov, že komplexné predpisy prispievajú k chybám. Preto predpisy sme zjednodušili, ale tiež zlepšili školiace opatrenia, komunikačné opatrenia, aby sme príjemcom uľahčili prístup k európskym finančným prostriedkom. Návrhy pre rozpočtový rámec po roku 2020 navrhujú ďalšie zjednodušenia a ja by som legislátorom odporúčal, a teda budem tak e, odporúčať v nadchádzajúcich týždňoch zjednodušenie našich predpisov, aby e, sme e, to s tou komplexnosťou nepreháňali. Tiež budeme spolupracovať s našimi partnermi, aby sme prišli na príčiny chýb, ktoré boli zistené, aby sme ich odstránili. A a teraz k téme výkonnosti. Veľa sme toho dosiahli v ostatných rokoch a rámec výkonnosti v rámci OECD eh, bol posúdený eh, teda naša výkonnosť ako najlepšia Eh, podávanie správ sme zlepšili, zjednodušili, poskytujú sa podrobné informácie o výsledkoch eh, u každého eh, jedného európskeho rozpočtového programu. Tiež sme sa snažili zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky boli vynakladané nielen v súlade s predpismi, ale aj v projektoch, ktoré sa zaoberajú celoeurópskymi úlohami a ktoré prinesú výsledky pre veľký počet počet európskych občanov. Komisia je rozhodnutá e, svoje správy o finančných aktivitách zoptimalizovať e, na základe stanovených priorít. V nasledujúcom rozpočtovom rámci to bude jedna z ústredných úloh a síce ciele budú formulované ešte jednoznačnejšie a tie jednotlivé výkony, na ne sa bude klásť ešte väčší dôraz. Zostáva na vás ako tých, ktorí príjmate rozhodnutia, rozhodnutia, aby sme našim občanom eh, priniesli optimálne informácie o výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté za pomoci eh, finančných prostriedkov z Európskej únie. A ešte, eh, teda deje sa to vďaka pánovi Línemu, jeho týmu, aj vďaka týmu Mm, výboru parlamentu pre kontrolu rozpočtu pani Gresle a ďalšie, e, ďalší. Takže naozaj e, veľmi veľká vďaka. E, tešíme sa na oddelenie absolutória. Podrobné otázky vám radi zodpovedajú moji kolegovia koncom novembra ešte aj v rámci vypočutia v novembri bude medzi vami, dúfam, už môj následník a asi nie ja. Ďakujem pekne, pán komisár. Keďže e, sme trochu v časovom sklze, budem presnejšie dbať na dodržiavanie rečníckého času. Dvomi minútami začne za EPP pani Holmajer. E, pani predsednička, pán predseda Líne, pán Lazaro, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Na úvod by som sa chcela srdečne poďakovať dvoru auditorov za excelentnú spoluprácu a veľmi dobrú kooperáciu, za kvalitnú prácu, ktorú sme spolu s vami odviedli. A ďakujem aj pánovi komisárovi Oettingerovi, že veľa našich námetov akceptoval, venoval sa im a veľmi aktívne prispel k ich realizácii. Myslím si, že e, badať, že vývoj, tak ako aj pán predseda Line povedal, je pozitívny. Máme viaceré otázky a síce to budú aj námedy pre nový e, VFR a tie musíme zohľadniť. E, tiež poprvé zistíme, že platby vychádzajúce z oprávnenosti majú zvýšenú kvótu. Je to ten tak pekne nazývaný gold plating e, veci sa v členských štátoch niekedy ešte komplikujú, než je to nevyhnutné. Ešte viac kritérií sa tam pridáva, celé sa to robí ešte komplexnejšie a poprosím e, komisiu, aby v e, VFR sa celá táto problematika zjednodušila, aby sa o tom hovorilo s členskými štátmi. Ak by tieto opravnené náklady neboli financované, nebolo by to dobré. Členské štáty sa potom snažia to to um, na Brusel zvaši, z, zvaliť, aj keď to nebola komisia, ktorá prišla s týmito pravidlami. Ďalej tu máme aj členské štáty, ktoré majú problémy a ťažkosti s národnými orgánmi. Nechcem tu nikoho menovať, pretože to nepomôže, ale um, my sa budeme musieť postarať o to, ako národné orgány podporíme v ich funkcii poradenského orgánu a tiež kontrolného, čiže obe funkcie posilniť a to aj um, technickou uh, podporou z našej strany, aby to bolo trvalo udržateľné, aby orgány robili dobrý audit a aby uh, boli uh, žiadosti posudzované dobre, korektne, férovo, transparentne. Ďakujem pekne a teraz mám na jednu minútu slovo pani kolegyňa Penková. Благодаря ви, госпожо президент. Vážená, vážený pán komisár, vážený pán Oettinger, vážený pán Lene, ďakujem za, váš, za vaše vyhlásenie a za vašu správu. Som veľmi rada, že sme počuli tieto záverečné vyhlásenia zo správy 2018 je veľmi dobré, že došlo k zredukovaniu eh, chýb, ale eh, väčšia chybovosť eh, je v koheznosti. Niektoré údaje, ktoré poskytli direktoriatu pre, pre regionálnu politiku vyspolali isté obavy a potrebujeme reakciu od Európskej komisie. Eh, ide tu totiž to o, o rezolúciu. Ja chcem eh, privítať iniciatívu eh, o, dvore, od dvora auditorov. Išlo teda o uznesenie o, absolut, o absolutóriu. Vážená pani predsednička, hovorí pán Šastel, najprv by som chcel poďakovať za odvedenú prácu, eh, ktorú odviedol eh, dvor auditorov a chcem poďakovať, e, pretože táto prezentácia spúšťa našu procedúru absolutória. Začali sa naše práce ohľadom rozpočtovej efektívnosti a naša misia nie je jednoduchá. Musíme nájsť rovnováhu medzi rozpočtom, ktorý má byť ambiciozný, ale aj realistický. Európska únia nemôže dávať sluby, ktoré nemôže splniť. Tá správa je v podstate pozitívna, ale predsa len máme isté otázky, ktorým by sme radi venovali pozornosť. Ide o problémy, ktoré nie sú nové. Napríklad preskúmanie pravidiel preplácania, pretože to vyvoláva mm, vysokú chýbovosť. Ďalej náklady eh, rizikové eh, napríklad potreba zjednodušenia, administratívneho zjednodušenia, ďalej vlastné zdroje, ktoré vidíme najmä v oblasti um, colných úradov a takisto aj Európsky fond pre rozvoj. Dvor povedal, že všetky inštitúcie musia pracovať na tom, aby harmonizovali svoje auditové procedúry. A dúfame, že eh, iniciatívy, s iniciatívami príde komisia, aj účtovný dvor, aby sme jednoducho zaručili dôveryhodnosť údajov. Dopad a efektívnosť politik musia byť posilnené rozpočtovými kontrolami. A ako viete, e, vy, vypočet e, výkonnosti je politická priorita a preto by som chcel podporiť e, dvor, aby robili viac auditov, aby overili, či je tieto politiky a programy sa správne a efektívne uplatňujú. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za zelených eh, pani von Kramon Tavada. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani eh, predsednička, vážení kolegovia. Eh, pozeráme sa na čísla z roku 2018, ale musíme sa ubezpečiť, že náš rozpočet je udržateľný, pretože táto správa nám neukazuje len to, čo sme robili v roku 2018, ale aj to, čo by sme mali očakávať v budúcnosti. Ehm, záväzky eh, v minulých rokoch eh, sa stále zväčšovali a v roku nezaplatené záväzky sa zvyšovali a minulý rok sme mali rekord 280 eh, miliard eur nevyplatených záväzkov. A e, toto vysoké číslo nie je len vysokým číslom v našich e, účtovných e, systémoch, ale má to aj politickú dopad. Chceme, aby sme mohli pokryť všetky sumy v budúcnom viacročnom rozpočtovom rámci. A rozdiel medzi členskými štátmi sú vysoké. Rozdiely sú medzi východnými a severnými eh, krajinami. Tam môžu byť aj štruktúralne problémy. Musíme prijať ehm, kroky na to, aby sme znižili nezaplatené eh, záväzky a aby sme nezo nezaostávali a aby rozpočet bol udržateľný nie len krátkodobo, ale aj dlhodobo. Ehm, Takisto urýchlenie absorpcií fondov je, e, spočíva v zjednodušení. Musíme e, stále vykonávať vysoký tlak na nový e, viacročný rámec, finančný rámec. Teraz má slovo pán Kunz. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Keby neexistoval Európsky dvor auditorov, tak by sme ho museli vymyslieť Pán predseda Léne, vaša práca je veľmi dôležitá pre nás všetkých a my to vieme naozaj oceniť. Ale napriek tomu ostáva ešte veľmi veľa práce. E, správa z roku, za rok 2018 to ukazuje jednoznačne. Chcem tu citovať Šalom, e, Šalamúna, e, múdreho kazateľa, ktorý povedal, že E, mŕtve muchy spôsobujú, e, že e, olej mastičkára smrdí. A ja vám želám, aby sa vám naďalej vo vašej práci darilo a nebojte sa, ak narazíte na problémy, tak sa zahryznite do toho riadne a bojujte proti problémom. Vaša práca je veľmi potrebná. E Teraz za ECR pán Čarnecký. Nech sa páči. Pani przewodnicząca. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, e, vážený pán e, predseda dvora auditorov. Toto je veľmi dôležitá diskusia a takisto chceme poďakovať účtovnému dvoru za to, že e, vykonáva túto prácu. V roku 2018 Európska únia vynaložila 157 e, miliónov eur, čo je 1 percento z nášho rozpočtu a je zásadné, aby sme mali e, efektívne výdavky, e, ktoré budú rešpektovať e, legislatívne predpisy musíme realizovať záväzky, ktoré sme na seba vzali. V roku 2018, za rok 2018 správ, dvor predkladá správu s istými výhradami, pretože to e, sa tu troška e, zvýšila chybovosť, aj keď e, minulé roky tento údaj bol 2,4 táto chybovosť. A čiže teraz máme 2,7 a máme si myslieť, že to je signifikatívne, alebo je to len niečo kozmetické, čo nie je žiadnym problémom, ale môže to byť problémom v budúcnosti. Myslím si, že môžeme byť spokojní s tými e, výsledkami, ktoré sme dosiahli. Chcem poďakovať pánovi prezidentovi Lenemu a za spoluprácu e, komisii. Ďalším rečníkom má byť pán Ferreira za GUE, ale nevidím ho. Nie je asi v miestnosti. Prejdeme teda na pána Hívera 1 minúta 30. E, táto správa nám ukazuje, že 4,1 e, e, miliard eur rozpočtu bolo vynaložená, ale je to horšie, že transakcie, ste, že transakcie, ktoré, ktorú spravujú, že nemáme teraz výsledky. A v roku 2018 e, sme tam mali 1,9 miliard eur, e, bolo vynaložených a hovoríte, že číslo transakcií nie je dostatočný. Takže chcem povedať, my už nezaplatíme ani peny do európskych pokladníc, pretože uh, Uh, už uh, sa to takto ďalej nedá a čakáme na ďalšie voľby. V týchto voľbách to bude jasné. Chceme mať európsku zmluvu, kde uh, budeme mať prechodné obdobie do roku 2020 a kde budeme mať jasný Brexit. Brexit Party vyhrala vo voľbách v mojej krajine a e, očakávame ďalšie všeobecné voľby. Teraz má slovo pán Zdechovský. Výborne ste vyslovili moje meno, pani predsednička. Vážení kolegovia, ja som si myslel, že e, cirkus Monty Python e, už uzavral svoju činnosť, ale pán Beaver, um, Heaver ma presvedčuje, že Monty Python ešte pokračuje e, vo svojom predstavení. Jeho partia sa vtelujú do e, roli Monty Python. Vy ste nečítali tú správu. Vy máte asi problémy s čítaním. Veď sa vám všetci smejú pretože tu dávate dokopy hrušky a jablka. My vás tu nedržíme. Keď chcete Brexit, nech sa páči, odiďte. My čakáme na to, aby ste nám konkrétne povedali, kedy odídete. Nikto vás tu nedrží. K tej správe. Áno, toto je taký výkop auditu EÚ pretože tu bola práca na audite, ktoré sa týkajú európskych inštitúcií. A tieto audity ukazujú, že je stále veľa vecí, ktoré môžeme zlepšovať. Najmä v tých špeciálnych správach sa musíme zamieriť na lepšiu efektivitu, na to, ako týmto spôsobom tie peniaze sú užívané a ako prezentovať tieto správy. A potom dôležitý je ten konkrétny výstup. A tá správa je dobrý základ pre diskusiu s Európskou komisiou. Za tých 5 rokov, čo som europoslancom, sa mnoho vecí zmenilo. A som veľmi rád, že budúci komisár bude v snahe uh, túto, tejto veci pokračovať. Teším sa na modré karty a ďakujem. Äh, dobre, pán Zdechovský. A teraz uh, máme modrú kartu kolegu Rowlanda, takže áno, príde modrá karta. V prvom rade chcem zablahoželať uh, nášmu kolegovi. Uh, má podporu. Uh, vždy radi vidíme takúto podporu v plenárnej sále. Uh, a mám otázku pre váženého poslanca. Vy ste použili analógiu Monty Pythona. Áno, je to veľmi dobrá analógia. Myslím, že pán Krisut to bol, ktorý zjedol toľko jedla, koľko len vládal. To bola orgia. Je to veľmi dobrá analógia s rozpočtom Európskej únie, ktorý hltá stále viac a viac peňazí. Súhlasíte s tým, že je to taká, také dobré prirovnanie? 31 seconds vážený pane kolego pán kolega ja by som odpovedal na tú vašu otázku ale vy mi nahrávate na to aby som použil ďalšiu analógiu s britským humorom. ja si myslím že vy ukazujete na to, že nielen Monty Python pokračuje, ale pokračuje áno, pán minister. Yes, minister. Takže toto, na toto smeruje vaša otázka. Ďakujem, keďže už nemáme veľa času, tak uh, necháme iba túto jednu modrú kartu. Vy ste si zavtipkovali a teraz dostane slovo pani Garcia Muñoz, jedna minúta. Ďakujem pani predsedníčka ďakujem pánovi komisárovi Oettingerovi a chcem poďakovať e, za prezentáciu, ktorú sme si vypočuli. Um, uh, takže um, budem hovoriť za našu skupinu ohľadom absolutória. Uh, táto správa hovorila, že by sme sa mali viac venovať e, finančnému hodnoteniu. E, komisii boli predložené poznámky, e, ale nič iné. Viem, že tá chybovosť je dosť nízka v posledných rokoch, ale musíme venovať väčšiu pozornosť iným inštitúciám. Musíme sledovať výdavky iných inštitúcií s veľkou pozornosťou a to bude dôležité aj pre našu kontrolnú prácu. Ak dvor predloží um, um svoju správu, tak uh, myslím si, že budem môcť pracovať dobre a bude môcť nájsť e, prostriedky na to, aby mohla hodnotiť tých 8 inštitúcií. Nech sa páči ďalší rečník. Vážený e, pán komisár, vážený pán prezident účtovného dvora, ďakujeme, že kontrolujete rozpočet EÚ a ako hovoríte v svojej správe, e, tento rozpočet je len 1% hrubého národného príjmu. A toto hovorí o redistribučnej logike. Naši občania to veľmi ťažko chápu a videli sme dokonca aj tu, v tejto sále, že to poskytuje e, živnú pôdu pre populizmus. Mm, je nás mnoho takých, ktorí si želajú, aby Európska únia čo najskôr mala taký rozpočet, ktorý e, by dostal jej ambíciám ktorý e, bude mm, založený na vlastných e, zdrojoch a nakoniec Európska únia by mala mať vlastný projekt e, kontinentálneho záujmu, lebo táto únia by mala odpovedať na očakávanie občanov. A v tomto obnovenom rámci bude vaša práca E, mať ešte väčší zmysel, pretože bude podporovať európske inštitúcie ich prácu pre občana. Ďakujem. Teraz má slovo pán Le Breton. Jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Um, um, naša strana um, Rassemblement National uh, si myslí, že toto uh, finančná politika by mala zostať v národnej kompetencii kompetencií. Táto správa z roku 2018 hovorí o tom, ako veľmi a škandalozne fungovala Európska agentúra pre udelenie a azylu roka 2003, e, na stranách 2003 a 203 a 204 sa hovorí o škandalóznych e, zmluvách, ktoré um, uzavrela. Takisto priklepla verejnú súťaž, v, teda verejnú objednávku v objeme 5 miliónov eur. A potom citujem, situácia ľudských zdrojov sa e, zhoršila až tak, že exekutívny riaditeľ musel, výkonný riaditeľ musel e, podať e, demisiu. Úsledný dvor robí dobre svoju prácu, ale vidíme, že e, Európska únia nevie zvládať e, e, azylovú politiku. Teraz má slovo kolegyňa Aguilar. Gracias, señora presidenta. Las... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať mm, predsedovi um, dvora aj pánovi komisárovi. Je dôležité rozumieť účtom. V roku 2018 sme povedali teda, že chybovosť je okolo 2 Je jasné, že úsilie zlepšiť e, túto situáciu musí ďalej pokračovať. A čo sa týka o e, zdr- prírodnej zdroje a um, e, polnospodárstva politika, tam by sme mali uh, zjednodušiť úlohy jednotlivých orgánov Naopak, tá dosiahnutelnosť sa znižuje pre konečného príjemcu, pre poľnohospodára. Tam je obrovská byrokracia, obrovské rozdiely, komplikované požiadavky, ktoré ten poľnohospodár a žiadateľ o podporu musí splniť. Čiže on viacej času venuje papierovaniu ako samotnej poľnohospodárskej práci. Čiže potrebujeme lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi na jednu minútu 30 pán kolega Pinedoli. Grazie, presidente. Pani kolegyňa Pinedoli. Najprv by som chcela poďakovať Uštovnému dvoru za e, odvedenú prácu. E, táto výročná správa je pre Európsky parlament veľmi dôležitá, pretože uľahčuje našu prácu, aby sme mohli e, hodnotiť výdavky Európskej únie v tejto výročnej správe sa vypichli nejaké zlepšenia, hlavne vo všeobecnej oblasti chybovosť naďalo, eh, naďalej klesa 2,6 toto je krok dobrým smerom, ale komisia by naďalej mala vyvíjať úsilie kvôli väčšej transparentnosti pre využívanie verejných fondov a takisto aj pre spoluprácu s dvorom. Sú tu aj isté kritické body, napríklad eh, oddiel 3 a potom oddiel 4, keď sa hovorí o, o svetovej úlohe EÚ. Ešte nebolo možné stanoviť e, chybovosť, ale predsa len sú tam isté pochybenia v transparentnosti. Napríklad e, kohezia a vidiecky e, rozvoj, ďalej Horizon 2020, Erasmus, tam sú, tam stále zostáva rovnaká chybovosť a E, toto musíme rozriešiť čo najskôr. Takže e, Želám si e, lepšiu organizáciu kontrol a treba overovať, či politiky sa efektívne aplikujú a či občania Ehm, či všetky opatrenia pre občanov ehm, ochraňuje veryhodnosť EÚ eh, e a jej inštitúcií. Ďakujem. Teraz kolega Novakov tiež na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán eh, komisár. Um, som prekvapený, že som počul také, také rozvašnené príspevky. Chcem povedať, že čo je za tými číslami ľudia, podniky a ich projekty. Je dobre, že hovoríte o chybovosti. Je to predsa vaša práca. Ale keď hľadáte chybovosť v projektoch, tak musíte e, vedieť aj, aká je kvalita e, tých projektov, na, či dosiahli ciele, na ktoré boli e, zostavené, či boli vypracované správne, či boli aplikované správne a ako tieto ciele boli zrealizované. Musíme vedieť, že Ehm, my sme, ehm, teda 30 práce na projekte, ehm, to je byrokracie. Čiže musíme kontrolovať tých príjemcov, ktorí majú e, dobrú trajektóriu a tí, ktorí stále robia chybovosť, tak potrebujú väčšiu kontrolu. A týmto spôsobom môžeme nájsť e, riešenie, ako ochraňovať záujmy daňového poplatníka a ako e, mať aj dobré projekty. Ďakujem. Ďakujem a na jednu minútu má slovo kolegyňa Činiči. Ďakujem, pani predsedajúca. Výročná správa za rok 2018 nám ukazuje finančnú situáciu Európskej únie, ktorá sa zlepšila oproti pred rokom, i keď sú tu ešte určité oblasti, kde je veľa chýb aj podvodov a tie zasahujú do rozpočtu, pokiaľ ide najmä o kohézne fondy a poľnohospodárstvo. To sú rizikové oblasti. Dvor auditorov takisto hovorí, že pravidlá prístupu k fondom EÚ sú veľmi komplexné a to generuje mnohé chyby. Teda je potrebné sa na to zamerať, aby polnohospodári mali podnikatelia a výskumníci napríklad mali lepší prístup a mali lepšie pravidla, aby ne, sa nedopúšťali chýb. Iba 11 štátov EÚ majú formálny program pre boj proti podvodom. Komisia by preto sa mala snažiť o väčšiu homogenitu pravidel v Európe a mala by pomáhať štátom, aby prijali tieto politiky boja proti podvodom. A takisto potrebujeme indisponibilnú komisiu, aby pomáhala e, v tomto smere. A teraz má slovo na jednu minútu pán kolega Juržica. Ďakujem pekne. Rovnako ďakujem dvoru auditorov za výbornú prácu, ktorú predvádza už mnoho rokov

trošku pozadu, takže nemôžeme e, nechať hovoriť kolegov dlhšie. Kolega Monty. Ďakujem. Keď sa pozrieme, e, keď e, som pozeral televíziu, tak som videl Uh, tak som videl ten popevok, vždy sa pozeraj na tú krajšiu stránku života. A volám sa Brian. A v predchádzajúcom živote Briana som e, bol predsedom e, v jednom výbore škótskeho parlamentu. A tieto čísla, teda bol som audit, členom auditorského e, výboru v parlamente. Uh, a tieto čísla sa mi nepáčia. 4 miliardy eur e, je e, viac, ako niektorí členovia zaplatili. Čiže teraz sa pozrieme na tie ciele. E, napríklad tie vlety pre stáv parlamentu alebo tá inštitúcie na Jamajku